finančnom rámci. Dúfam, že to bude spravodlivé e, pre všetkých e, v EÚ. Už sa naozaj e, blížim ku koncu, môžete si pomaly vydýchnuť. EÚ, priatelia, nie, ja nikdy nebude dokonalá, ale je to to najlepšie, čo si viem predstaviť. V Európe naozaj stovky, tisícky rokov sa e, e, naozaj e, merali sily, kto je silnejší, vydržal, kto nie, nemal šťastie, ale myslím, že teraz e, náš spôsob práce je oveľa lepší ako to, čo kdokoľvek vymyslel. E, krajiny sa spojili dobrovoľne e, so súhlasom svojich občanov. Občania môžu opustiť EÚ, ale vidíme to pri Brexite. Nikto si to ani nevedel predstaviť, ako to bude ťažké, ale naozaj svedčí to o tom, ako funguje EÚ a ja ako člen rady to môžem potvrdiť, že dobrá vôľa a jednotnosť e, tých zvyšných 27 členských krajín svedčí o tom, že aj cez ťažké časy sa dostaneme vďaka diskusiám, aj keď niekedy zdlhavým, bez toho, aby sme sa museli e, spolahnúť na násilie. A to je kľúč k fungovaniu EÚ. Teda držať spolu a nie e, bojovať jeden proti druhému. A ehm, ako teda vyzerá budúcnosť? Súhrnom by som povedal, že musíme posilniť ten základ, e, jednotný trh, e, odstrániť e, bariéry, kontrolovať vonkajšie hranice, zvládnuť nekontrolovanú migráciu, ehm, čistá energia, e, lepšie e, pôsobenie síl na trhu a e, mať nielen vojenskú zložku, ale zamerať sa aj na tie informácie, pretože to je svet, v ktorom žijeme netreba bojovať proti populistom, treba sa zamerať na príčiny nespokojnosti ľudí ak ostaneme e, sami, tak budeme tá jedna palica a môže nás ktokoľvek zlomiť. Jednu po druhej aj tie hrubšie, ale spoločne, tak ako tie zviazané palice EÚ bude naozaj hráčom celosvetovým a môžeme presadiť e, do, hodnoty ako e, demokraciu, slobodu a právny štát a ovplyvniť aj iné krajiny. Ďakujem za pozornosť.

Kristian, ty si veľmi populárny v tomto parlamente. Ďakujem pekne. No a teraz predseda komisie Jean-Claude Juncker, nech sa páči. Prezident. Ďakujem, pán predseda, vážený pán premiér, dámy a páni poslanci. Som šťastný, že tu opäť stretávam premiéra Lotyšska, ktorý veľmi dobre pozná tento parlament 9 rokov tu pôsobil ako poslanec a ešte viac sa teším, pretože si pamätám na prvé lotišské predsedníctvo eh, Rady EÚ a spomínam si na to, pretože to bolo prvé skutočné predsedníctvo našej komisie eh, E, dva mesiace to bolo po boku s talianským predsedníctvom. A pamätám si na posledný deň toho lotišského predsedníctva, pretože z 29. na 30. júna v noci bola schválená smernica o zrušení e, poplatkov za roaming, e, čiže zaručil sa slobodný prístup k internetu bez diskriminácie, čo svedčí o tom, že v Európe treba byť trpezlivý a treba Eh, byť trpezlivý do posledného dňa. Často hovoríme tak, ako keby sme nemali žiadnu inú tému, teda o Brexite pred e, voľbami by možno, že bolo e, odporúčania hodné e, poukázať na to, čo sme dokázali za uplynulé roky ako EÚ. Napríklad toto užitočné rozhodnutie o zrušení poplatkov za roaming. Brexit je síce dôležitý, ale každodenný život Európanov je dôležitejší. Chceli sme byť komisiou dialogu aj s menou boli. Zorganizovali sme stretnutia s občanmi 500 takýchto stretnutí občianských dialogov, čo svedčí o tom, že komisia e, sa neizoluje v budove Berlemont, ale je v celej EÚ, čiže my nie sme pučistickou bankou nezákonnou, ale sme v každodennom kontakte s občanmi Európy. Európa nemôže byť, e, sa nemôže budovať bez národov a proti vôli e, ľudí. Národy sú dôležité, tí, ktorí si myslia, že to je dočasný výmysel dejín, sa milia. Nie, národy e, sú tu už dlho, takže netreba už podľa mňa hovoriť o Spojených štátoch Eh, európskych, pretože to vyzerá tak, že EÚ eh, sa stáva akýmsi štátom. Nie, EÚ nikdy nebude eh, nikdy kópiou modelu USA. Chceme ostať Bretonci, Luxemburci, Bavorci, ale aj Európania. Nie je tu žiaden protiklad medzi patriotizmom, zodpovedným a príslušnosťou k nejakému väčšiemu celku, ktorým je EÚ. My, e, komisia, sme e, chceli prestať zasahovať do všetkých e, malých každodenných záležitostí Európanov a chceli sme sa zamerať na veľké výzvy budúcnosti. A to je zmluva, ktorú sme uzavreli s vami zvolenými zástupcami Európy, keď sme v júli 2014, keď som vám predl, predostrel hlavné politické priority komisie. Neboli to len prázdne slova. Od maja 2018 sme predložili všetky e, iniciatívy, e, ktoré sme od roku 2014 zvládli. 350 našich návrhov bolo schválených dodnes 164 ešte sú na stole spolu zákonodárcov, ale sú tam aj dôležité reformy, napríklad azylový režim. Bol by som rád, keby boli môcť byť schválené všetky smernice, ktoré e, sa týkajú dôležitej potrebnej reformy azylového režimu, ale predsa len som spokojný, pretože nikdy v dejinách e, parlamentu v Európe nebol dosiahnutý taký pokrok v sociálnej oblasti. A pridlho e, to bol chudobný príbuzný budovania EÚ, takže sa chcem poďakovať vám, poslancom, poslankyniam, za to, že ste naozaj odhodlane e, zaručili tento sociálny pokrok, ktorý iniciovala komisia. Teraz prejdem k druhému jazyku. Lotyš... Vážený pán predseda, Lotyšsko je krajina, ktorá lepšie ako ktorákoľvek iná pozná, eh, aký zmysel a akú hodnotu má byť súčasťou našej únie. Pán predseda vlády to povedal veľmi dobre vo svojom vynikajúcom prejave pred niekoľkými chvíľami. Vy ste krajina, pán predseda, ktorá vždy brala svoj osud do svojich rúk. Dokázali ste urobiť priamo zázraky, podobne ako aj hovoril váš slávny básnik, že budete tak veľký a tak silný ako vaša vôľa. A naozaj taký ste, lebo vaša vôľa je mimoriadne veľká. <clears throat> Bojovali ste za vaše slobody vo veľmi ťažkých podmienkach, o mnoho horších, ako si Európa vedia vôbec predstaviť. Vy ste písali dejiny, namiesto toho, aby ste boli len obeťami tyranie, ktorú vám vnúcoval jeden z vašich najväčších e, susedov. Povedali ste nie zbraniam a tankom a bojovali ste za vašu slobodu, za vašu budúcnosť, a zároveň je to jedna z najlepších, jeden z najlepších príbehov nedávnej minulosti, že Lotyšsko aj mnohí ďalší získali slobodu a dokázali si vybojovať svoje miesto pod slnkom lebo miesto Lotyšska už nie je viac v tmách a tieňoch. Lotyšsko je na slnku a sme preto veľmi radi, že sa, sa pridali k Európskej únii a ani jeden deň sme nelutovali, že sa Lotyšsko stalo súčasťou Európskej únie. Pridali ste sa aj do šengenskej oblasti šengenskej zóny a naozaj plne súhlasím s tým, čo ste hovorili o vnútorných hraniciach a o ochrane vonkajších hraníc. Komisia navrhovala pobrežnú stráž a hraničnú stráž v sile 10 tisíc mužov a žien. Rada ale odkladala toto rozhodnutie až do roku 2027. My ako komisia sme navrhovali termín v roku 2020. Ale každý hovorí, že musíme chrániť naše vonkajšie hranice. Tak to robme. Robme to a návrhy sú na stole. Vy pomáhate robiť Európu silnejšou a bezpečnejšou. Ste jedna z 25 krajín, ktoré spustili aj spoluprácu permanentnej štruktúrálnej spolupráce v obranných záležitostiach. A som naozaj veľmi rád, že zohrávate veľmi dôležitú rolu v celom rade dôležitých európskych projektov. Vrátane toho, aby sa napríklad cezhraničná vojenská spolupráca stala reálnou a rýchlejšou. A v tomto ste naozaj urobili mnoho. Takže v tomto smere veľmi účinne bojujete proti hrozbám, najmä v kybernetickom priestore. Tým, že tak robíte, ste sa stali stelesnením a dôkazom toho, ako Európa berie otázku národnej suverenity a vplyvu. Zoberme si oblasť energetiky. Vy ste sám spomenuli tento veľmi dôležitý rozmer. vaša geografia a váš príbeh znamená, že e, Pobaltie bolo izolovaným energetickým ostrovom, ktorý bol izolovaný od zvyšku Európy. Keď sme nastúpili do úradu, snažili sme sa jednoznačne povedať, že Európska únia nikdy neopustí svojich občanov, nikdy, nikdy nenechá svojich občanov v chlade a tme. A pre mňa otázka Pobaltia bola a je veľmi dôležitá, ale nie je to otázka Baltia. Je to otázka celej Európy, ktorú musíme riešiť. A práve preto, keď sme nastúpili do úradu, sme začali budovať projekt energetickej únie a dali sme to ako našu vrcholnú prioritu, aby Pobaltie, Lotyšsko a jeho susedia mali stabilnú, bezpečnú a lacnú energiu, ktorú potrebujú. A dnes sme naozaj na ceste k tomu, aby sme zosynchronizovali um, vlastne mytočty v, na Pobalti so zvyškom Európy. Do roku 2025 by to malo byť dokončené. Investujeme do infraštruktúry a budeme mať najambicioznejší klimatický a energetický rámec na svete. Som naozaj veľmi rád, že vízia energetickej únie sa stáva realitou a som naozaj veľmi vďačný aj vám, pán premiér, za vaše vodcovstvo, za vašu liderskú úlohu, um, že ste pracovali aj v tomto parlamente, ale aj v pozícii premiéra, tak ako ste pracovali. Vážený pán predseda, prejdem k tretiemu jazyku. Lotyšsko prinieslo svoju silu do EÚ. Preto je normálne, že EÚ investuje aj v Lotyšsku, pretože to znamená investovať do európskej budúcnosti. Lotyši vedia, aký účinok to môže mať. 50 tisíc nezamestnaných a 9 tisíc zamestnaných mohlo získať nové kvalifikácie a e, nájsť si e, prácu 9000 e, kilometrov nových ciest bolo financovaných z prostriedkov EÚ a to znamená aj, že Riga je lepšie prepojená s zvyškom Lotyšska, ako aj s Pobaltím. 900 miliónov investícií, mohlo byť zmobilizovaných pre investície v Lotyšsku vďaku tzv. Junckerovmu plánu. Takže vaša budúcnosť je našou budúcnosťou a preto navrhujeme aj v nadchádzajúcom rozpočte 100 miliard eur vyčleniť pre inovácie v oblasti výskumu. Chceme investovať do e, hlavných víziev, e, pred ktorými budeme stať napríklad financovanie Mm, trojnásobné pre zabezpečenie hraníc a každé štvrté euro nášho rozpočtu pôjde na klímu a udržateľný rozvoj. Aj Erasmus Plus to sa navýši na 30 eh, miliard eur, čiže zdvojnásoby. Chcem sa poďakovať premiérovi a jeho vláde za pretrvávajúcu podporu eh, nás na tejto ceste, naozaj aktívna podpora ale potom strednodobé plánovanie, vy ste o tom tiež hovorili. Je pravda, že inovácie, mládež, výskum, obrana, tam treba investovať, ale bude to možné iba ak e, sa inde zoškrta napríklad v oblasti polnospodárstva, ako aj súdržnosti. Neteší ma to, ale naozaj sa tomu nevyhneme, pretože je tu tých nových 9 priorít, na ktorých sme sa dohodli s Európskym parlamentom. E, potom rozpočet bude predstavovať 1,4 HDP. Naozaj mňa to, mne to nevadí, pretože EÚ je hodná e, viac ako 1,4 ale e, Európsky parlament pri e, otázkach rozpočtu tu to chce obmedziť na 1,3 A my keby sme, ke, keď sme my ako komisia navrhli 1,4 a nie 1,3, tak by ste nás neboli ani vy možno podporili, takže musíme sa držať priorít a teda niekde zoškrtať e, e, polnohospodárstvo a súdržnosť sú e, nie pre všetky krajiny rovnako dôležité. Lotyšsko má za sebou ťažké roky, nielen kvôli zemepisnej polohe a kvôli dejinám, ale aj kvôli hospodárskej kríze. Tá doláhla na Lotyšsko. 5 rokov po tom, ako sme nastúpili do úradu, e, sa určite dá povedať, že lotišskému hospodárstvu sa darí lepšie. A je to aj zásluha jedného vášho predchodcu Dombrovského. E, Lotyšsko správne nasmeroval. A ja som sa preto snažil úspešne, že podpredseda komisie bol teda bol vymenovaný za podpredsedu komisie pre menové a hospodárske záležitosti. Mnohé ma napadá k tomu, čo si tu povedala, ale e, ty si hovoril tak dlho, že ja už tak dlho hovoriť nemôžem. Musím pomaly končiť. Lotyšsko možno je malou krajinou a ja som odborník na malé krajiny. Ale je to krajina s veľkými ambíciami. A e, tam sa stretáva západ a východ. E, východ a západ sa nemôže e, vzdialovať, pretože sú to vlastne plúca EÚ. Mm, a pre dobrú budúcnosť EÚ potrebuje celé plúca. Toto je moje posledné vystúpenie na pôde tohto parlamentu. Naozaj s ťažkým srdcom vidím, ako niektorí sa už stiahnu z politiky. Mne sa tu veľmi e, páčila práca, mnohé som sa e, naučil mm, a aj sme mnohé dokázali. Takže je to tak ako v prvý deň. Európu musíte mať rád, pretože ak nemáte rád Európu, tak nie ste schopní lásky a ja Európu mám rád, takže nech žije Európa. Ďakujem pekne, vážený pán predseda Európskej komisie. Ďakujem ti, drahý Jean-Claude, ďakujem ti za spoluprácu, aj keď niekedy eh, sme trošku horlivejšie diskutovali, ale to už patrí k práci Komisie a Európskeho parlamentu, ale to najdôležitejšie je, že všetci spoločne pracujeme pre našich spoluobčanov, našich európskych spoluobčanov. Potrebujeme Európu, áno, samozrejme, treba ju zmeniť, zlepšiť, ale Európa musí byť schopná brániť našich občanov. Máme tu spoločné dejiny, vidím, vieme, ako, čo sa stalo pred dvoma dňami, e, požiar v Notre Dame a ak je tu nejaké európske srdce, ak máme spoločné dedičstvo, tak vidíme, čo sa dá dosiahnuť, aj keď nehovoríme tým istým jazykom. A preto sa ti chcem poďakovať za tvoju prácu, za tvoju angažovanosť, za všetky naše diskusie tu na pôde parlamentu. Uvidíme sa ešte na rade, Jean-Claude, ale ďakujem za to, že si bol vždy k dispozícii a chodil sem do parlamentu. Srdečná vďaka. Teraz už uzatváram rečníkov do spontánnej rozpravy a Manfred Weber má teraz slovo. Nech sa páči. Mr. President, Mr. Commission President, Mr. Vážený pán predseda, vážený pán predseda komisie, vážený pán premiér, vážení kolegovia, kolegyne, aká aké, aké úžasné záverečné prejavy v našej diskusii o budúcnosti Európy. V prvom rade chcem poďakovať nášmu predsedovi parlamentu za tento formát diskusie o budúcnosti Európy. Som veľmi rád, Kristián, že teraz si tu mohol byť ty ako záverečný rečník na tomto pléne. Bol to vynikajúci príspevok, bol to naozaj vizionársky pohľad eh, pre Európu a myslím si, že všetci to môžeme cítiť veľmi dobre poznáš, ako funguje Európa, ako funguje Európsky parlament a myslím si, že môžem povedať aj to, že pre budúcnosti by bolo vynikajúce mať viac úrado, viac premiérov v úrade, ktorí majú takéto zázemie, takúto skúsenosť spôsobenia v Európskom parlamente a to si naozaj veľmi vážime. Čo sa mi takisto veľmi páčilo, bolo aj to, že si začal ako vždy optimisticky. Hovoríme o Európe, hovoríme o budúcnosti Európy. Je to tvoja krajina, je to ekonomický úspech eh, ostatných rokov. Všetky tie eh, výsledky, ktoré dosiahol Dombrovský počas svojho pôsobenia, je obrovským ekonomickým úspechom a je to príklad toho, čo krajina dokáže. Od investícií, ktoré spomínal Jean-Claude Juncker, až po eh, pocit istoty, bezpečnosti. Lotyši sa cítia chránení, lebo sú súčasťou silnej Európskej únie a je to najmä ochrana pred Ruskom a vonkajšími hrozbami, ktoré predstavuje. Ďalším úspechom je, že keď hovorím o našom mandáte na Európskej úrovni to práve zdôraznil Jean-Claude, čo sa nám podarilo počas posledných 5 rokov, že sme priniesli Európanom ten úspešný príbeh o ochrane vonkajších hraníc, milióny nových pracovných miest, ktoré boli vytvorené Junckerovým plánom a plánom pre udržateľný rast a takisto aj um, otázka boja proti klimatickým zmenám. Tam sme takisto v popredí celého vývoja. Takže sme hrdí na to, čo sme dosia- dosiahli počas posledných 5 rokov. Vo všeobecnosti ja mám 46 rokov, som prvou generáciou z tohto kontinentu a môžem povedať, že som prežil v tejto Európe bez vojny a v mieru. Avšak eh, do 89. bola polovica kontinentu zamknutá za, železné, za železnou oponou. A toto naozaj môžem povedať, že keď výjdeme z tejto eh, plenárky a začneme naše e, kampane, musíme pamätať na to, že to je úžasná Európa, v ktorej žijeme a musíme ju chrániť pred nacionalistami. Druhý bod, ktorý ste spomínali, e, sú o dnešných záležitostiach, o záležitostiach, o výhradách e, ľudí. Spomínali ste migráciu a samozrejme my podporujeme vašu myšlienku o ochrane hraníc O tomto rozhodujú jednotlivé štáty. Potrebujeme ambiciozný pro, program, potrebujeme program pre Afriku. Potrebujeme komisára pre Afriku, ktorý by kombinoval všetky snahy a všetky aktivity, ktoré vyvíjame smerom k našemu susednému kontinentu. Je to nesmierne dôležité. Kľúčovým sú predovšetkým jednotný trh a obchodná politika. Musíme posilniť jednotný trh, e, pretože pretože keď hľadáme a vytvárame nové pracovné miesta, musíme sa pozrieť na naše silné stránky. A keď hovoríme o klimatických zmenách a hovoríme o budúcnosti Európy, musíme byť k sebe úprimní, pretože jedna vec je politický prístup a obsah, avšak ako docielime výsledky, je vec druhá. V mnohých oblastiach potrebujeme silnejšiu Európu. Máme tu e, problémy e, s e, jednomyselným hlasovaním a ja to nazývam problém jednomyselného hlasovania. A samozrejme chceme z Európskej únie urobiť silným silného politického aktéra na medzinárodnej scéne, predovšetkým vo vonkajšej činnosti. A preto väčšinové hlasovanie musí byť zavedené. A preto musíme samozrejme moja vlastná krajina moja vlastná krajina Nemecko bola proti všetkým návrhom Európskej komisie na zavedenie záväzných kvót na distribúciu hm, migrantov do roku 2015, hm, pretože vtedy sa migračný problém dotkol aj Nemecka. A za 2-3 mesiace zmenilo Nemecko názor. A zrazu z, e, žiadalo o záväzný systém kvót. Nemôžeme sa však na Európu dívať z egoistického vlastného hľadiska. Musíme mať na pamäti, že musíme brať e, do úvahy problémy aj ostatných, pokiaľ chceme mať silnú Európsku úniu. No a v neposlednom rade, e, čo sa týka e, e- Európy demokracie. O tom hovoríme, o práve iniciatívy tejto snemovne hm, postupné zvyšovanie právomoci eh, tejto snemovne. A všetky pravidlá musia byť kontrolovateľné práve touto inštitúciou a samozrejme hovorili ste o podpore systému špicen kandidátov aby ste sa mohli predstaviť ľuďom, povedať, že áno, ja som kandidát a získať aj podporu eh, parlamentu. A to je prejav demokratickej Európy. A v konečnom dôsledku budúcnosť Európy znamená, že musíme chrániť podstatu Európy. Hovoríme o európskom spôsobe života, demokracia, nezávislosť našeho súdnictva, rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami a samozrejme sloboda vyjadrovania, eh, vierovýznania, eh, Eh, prejavu a eh, tlače. Toto sú mechanizmy, ktoré musíme garantovať a musíme poskytnúť eh, svetu pozitívny príklad a povedať, ako to urobiť humanným spôsobom. Toto je európsky spôsob života. Toto je naša ponuka svetu dnes. Ďakujem veľmi pekne. Za socialistov pani Bresso. E, pán predseda vlády. Je mi veľkou cťou privítať sa vo vašej novej funkcii predsedu vlády práve v tomto hemicykle, ktorej e, poznáte veľmi dobre, pretože ste tu pôsobili ako poslanec viac ako 10 rokov. Je to česť o to väčšia, e, pretože ste našou poslednou štátnou návštevou, ktorá sa realizuje v tomto hemicykle pred koncom mandátom. Preto vám chceme poďakovať za váš náhľad na budúcnosť únie, ktorú budeme musieť vytvárať a tvarovať po 26. Eh, máji. Preto vás osobitne vítam aj v mene eh, skupiny socialistov a demokratov. Vzhľadom eh, na to, že ste poslednou, posledným predstaviteľom štátu, ktorý navštevuje túto snemovňu. Je veľmi zaujímavé vypočuť si aj náhľady Lotyšska na budúcnosť Európy. E, samozrejme, pre nás, poslancov, je veľmi zaujímavé sledovať vývin kariéry našich bývalých kolegov, ktorí prechádzajú do národných exekutív. A dúfam, že takíto e, poslanci e, budú čo do počtu rásť Predstavili ste konkrétnu e, víziu, aby sme spolu mohli vytvoriť silnú úniu, tak aby sme vedeli čeliť výzvam našich e, časov. E, samozrejme. Predovšetkým malé členské štáty ako váš štát alebo veľké krajiny ako je Taliansko alebo Francúzsko ani také štáty sami o sebe nemôžu robiť nič proti e, globálnym zmenám alebo zabezpečiť vlastnú bezpečnosť a obranu bez pomoci tých ostatných. E, ako povedal e, predseda Juncker, hm, rovnako ako vy aj my milujeme Európu. Ale nie sme za jeden veľký európsky štát, ale my sme za štáty, ktoré fungujú jednotne v Európe. A práve toto je ten problém. Ďakujem samozrejme ale aj za vaše úsilie v mene Európy aj zo strany našej skupine, pretože dnes vystupujete posledný krát počas súčasného mandátu tohto parlamentu Samozrejme, možno nie za to úsilie, ktoré smeruje k Spojeným štátom európskym, ale za lepšiu jednotu európskych štátov. E, pán predseda vlády, to, čo ste povedali, e, to predstavuje naozaj veľkú európsku snahu vašej e, vlády. A samozrejme, videli sme, videli sme určitú neurčitosť, čo sa týka vašej európskej orientácii. Avšak v súčasnosti už nemáme viac času, ako povedala aj kolega. Nemáme e, už čas zapodievať sa pravidlom e, jednohlasnosti. E, bohužiaľ, to toto pravidlo posilňuje iba individualistické záujmy jednotlivých členských krajín. Hm. samozrejme, Nemôžeme žiť naďalej v tomto európskom konkláve, kde neustále dobré rozhodnutia alebo dobré návrhy sú neustále posielané eh, naspäť eh, k spoluzákonodárcom. V záujme európskych eh, občanov a tých, ktorí stoja a vyhlasujú sa za, na obranu európskych záujmov Nesmieme dovoliť, aby e, sa európsky projekt e, zastavil. A Naopak potrebujeme užitočné nástroje a to vrátane dostatočného rozpočtu, aby sme mohli naplno rozvinúť nás, náš potenciál. Pre nás, socialistov a demokrat, e, demokratov, sa Európa rozvíja v, za, na zákonnej sfére, ale aj v sfére vzájomného rešpektu v komunite od januára to, čo ste vyjadrili vo svojom parlamente a vo svojej kampane, nadnieslo mnohé otázniky. A predovšetkým čo sa týka prerozdeľovacích kvót migrantov v Európe. No práve na to sa vás chceme opýtať, akým spôsobom potom redistribuovať týchto migrantov, akým spôsobom máme chrániť spoločnú hranicu. Samozrejme, hovorili ste o princípe solidarity, ktorá z, zahrňa všetky naše politiky, všetky naše aspekty, napríklad koheznú politiku. No a e, v druhom rade musím povedať, že e, vaše odmietnutie e, odštartovať proces porušenia pravidel podľa článku 6 voči Polsku a za podporu putinovskej politiky a ide práve e, hm, na prospech ľudí, akí sú Salvini a Orbán. No a samozrejme e, v neposlednom rade, akým spôsobom bude, bude vaša vláda bojovať proti dis- e, diskriminácii LGBT osôb. Pretože tu máme vyhlásenie Európskej komisie o boji proti rasizmu a netolerancii. Pretože práve Európska komisia zistila, že e, vaša krajina e, zdieľa tieto hodnoty, ale nemá zavedené potrebné mechanizmy. Takže ďakujem veľmi pekne a ďakujem vopred aj za odpovede na moje otázky. Ďakujem pani Breso za e, skupinu EKR, pán Zile. Prezident Kungs, komisijs prezident Kungs, premier minister Kungs, prieks jūs šeit redzēt. Paldies par enerģisko un ļoti sat... Ďakujem veľmi pekne. Eh, eh, ďakujem za veľmi pekný obsah vašeho príspevku. A eh, samozrejme ďakujeme Lotyšskému parlamentu a Lotyšskej vláde za vašu prítomnosť. Chcel by som upriamiť vašu pozornosť takisto na dámy, ktorí sú súčasťou vašeho týmu. Myslím, že môžeme byť na ne hrdí a myslím si, že vaši diplomati odvádzajú veľmi dobrú prácu. Ja nelutujem ani jeden deň, odkedy sme vstúpili do Európskej únie a do eurozónu, eurozóny, ale častokrát som lutoval niektoré aspekty európskych politik. A takisto aj imič Európskej únie nie je práve z tých najlepších. A o tom práve chcem hovoriť. váš prejav hm, hovoril o tom, že všetko je v poriadku v Európskej únii a, a mali by sme hodnotiť v miery to, čo sme dosiahli a e, pokračovať čoraz zbiehavejšej únii. Ja by som uvítal, keby ste e, urobili analytickejšie a detailnejšie návrhy. My sme európska e, rodina, ktorý sme vždy podporovali jednotný trh vo všetkých aspektoch hospodárstva. A myslím si, že máme tu určité obavy, ktoré ste zdôraznili aj vy. Hovorili ste, že nie ste spokojní úplne s európskymi šampiónmi. Hovorili ste skôr o národných e, šampiónoch. Manfred Weber spomenul systém špicen kandidátov, kedy sme hovorili, a že by sme mohli súhlasiť s tým, že niektoré e, pravidlá ohľadom e, týchto európskych šampiónov špicen kandidátov by sa mali zmeniť, pretože E, to posolstvo Európa, ktorá chráni, je v poriadku, ale pred čím nás chrániť? Pred vonkajším svetom? Nie je to úplne správny e, prístup. A a ešte horšie je protekcionizmus v rámci jednotného trhu. A tu uvediem príklad, ktorý ste už e, spomenuli na príklade e, e, práve Spojených štátov Ameri- e, amerických, kedy sme hovorili, že by sme mali mať nulové bariéry. Hovorili sme takisto aj o ďalšom balíčku opatrení, ktoré boli veľmi kontroverzné a myslím si, že e, spolupráca s lotišskou vládou a litovskou vládou, polskou vládou, rumunskou vládou, e, práve tieto vlády boli e, proti tomuto, pretože to nebolo dobré pre Európu, ak si ak si predstavíte, že by vláda Spojených štátov urobila rovnaký balíček mobility, aby sme, aby sme myslím si, že to by bolo katastrofálne. A bolo by to katastrofálne aj pre rozpočet. A to nehovoríme iba o dopadoch na HDP, ale zároveň častokrát e, e, zabudáme, že federálny rozpočet USA je viac ako 20 HDP. Takže pokiaľ naozaj Eh, by sme chceli federalistický eh, rozpočet, eh, tak EKR a ostatné skupiny to odmietajú. A samozrejme hodnotili sme aj to, čo Lotyšsko dosiahlo v oblasti legislatívy spoločnosti, ktoré ťažia bridlicový plyn a hovorili sme o tom aj tu v Štrasburgu. A takisto by som chcel povedať, že je dobré, že ste hovorili o e, výskumu a vývoji. E, to je samozrejme veľmi dôležitý prvok e, nadchádzajúceho viacročného finančného rámca. A vy ste povedali, že Dobre, že rastie, ale, a to ale je veľmi dôležité, eh, pretože musíme zobrať do úvahy aj demografický eh, vývoj. Ak budeme rozširovať takýto rozširujúci horizontálny program, ktorý je síce dobrý, ale ešte stále dobre nefunguje, ak budeme očakávať eh, vývoj demografickej spoločnosti v Európskej únie, tak to povedie ešte k väčším, väčšiemu rozdeleniu a znamená to, že ľudia budú cestovať predovšetkým do centier Európskej únie a práve tie krajiny na periférii budú mať čoraz viacej problémov e, s demografickým e, vývojom. Takže načetol som iba zo pár bodov. Čiastočne s vami súhlasím, čiastočne vám oponujem, avšak myslím si, že počas nového mandátu Európskeho parlamentu môžeme mať e, dobrú spoluprácu spomedzi rozličných skupín na zachovaní e, kľúčových princípov jednotného trhu. Ďakujem veľmi pekne. A za skupinu Alde pán Telička. Ďakujem, pán predseda, pán premiér. Vítajte medzi nami v parlamente. Takže ešte raz Pán premiér, srdečne vás vítam u nás v parlamente. Spomínali ste na začiatku svojho prejavu, že ste sa veľa naučili v parlamente. Môžem eh, k tomu urobiť len jednu paralelu. Eh, ja by som, eh, aj keď by som nikdy za ňo nehlasoval, chcela by český premiér bol aj členom Európskeho parlamentu, aby mal iný prístup k európskej politike. A vy máte jednu vý výhodu. Mali ste príslušné e, poznatky a aj e, príslušný dobrý e, postoj. Obávam sa, že to nejde ruka v ruka, Neplatí to rovnako na tú paralelu k českému premiérovi, ako som urobil. Aj jazyky ste spomínali, hovoríte mnohými jazykmi. Nemyslím si, že hovoríte alebo rozumiete češtine, ale to, čo ste povedali, to je ako keby som si prečítal mm, manifest politicky nášho politického hnutia. A to je e, dobré, pretože e, bez ohľadu na fakt, že e, vy ste z EPP, ja som liberál, že máme celý rád otázok, kde je možné nájsť európske riešenia a je veľa otázok, kde sa môžeme dohodnúť aj s inými stranami a to je to, čo by malo byť našim cieľom po nadchádzajúcich voľbách. Takže veľa bodov, na ktorých sa sa vieme dohodnúť. Spomínali ste napríklad e, zjednodušené riešenia, spomínali ste nacionalistov a populistov. Úplne s vami súhlasím. Mali by sme e, riešiť najmä tie príčiny a obavy e, Eh, tých, ktorých sme stratili v procese globalizácie. Ale musíme byť aj úprimní a férovi. Musíme si povedať, že musíme urobiť určité domáce úlohy v našich vlastných politických rodinách, v našich politických stranách. A musíme Eh, v podstate potrestať tých, ktorí ponúkajú simplistické jednoduché eh, eh, riešenia. Ja som pripravený tak urobiť. K niektorým bodom, ktoré ste vzniesli, hovorili ste o vnútornom trhu. Myslím si, že takmer nikto v tomto parlamente by si nedovolil povedať, že eh, hm, to nie je eh, eh, pešná vec, že áno, len 45 hm, trhu je skutočne otvorených, to znamená, že ešte tu máme potenciál 65 Takže naozaj mm, je e, samozrejme aj dôvod e, obchodovať e, z USA, pretože tam je veľký trh. Potrebujete jedno povolenie a v podstate jeden, jednu zmluvu s mobilným operátorom. U nás ich potrebujeme 27. Takže keď chceme skutočne vnútorný jednotný skutočný trh, potrebujeme ísť cez jedného regulátora. Mm, mm, keď si samozrejme napríklad aj neférovú konkurenciu z Číny. Nemalo by to všetko viesť k protekcionizmu, ale musíme pochopiť, že keď otvoríme trhy, a ja som za, že výhoda je na strane tých, e, ktorí e, radi podvádzajú a na strane veľkých. Takže neklame sami seba, že vytvoríme skutočný vnútorný trh a všetko všetky startupy budú v rovnakej pozícii, ako napríklad je Huawei alebo iné veľké firmy. Takže e, to znamená, že musíme pracovať aj na našich normách, na našich štandardoch a potrebujeme mať aj primeranú politiku. Musíme mať férové prostredie. A otázka je, či máme tú odvahu, či máme vôľu skutočne ustanoviť e, dobrý e, vnútorný fungujúci trh. Ja som za, ak aj vy ste, pustíme sa do toho. Spomínali ste aj otázku vonkajších hraníc. Áno, e, je to kľúčová otázka, ale stále sa nám e, nedarí túto problematiku zvládnuť. Keď sa pozriem na Českú republiku, e, veľa stanovisk politickí lídry už vydali, ale chýba odvaha, chýba vízia, pochopiť, že chceme mať interný trh a budeme ho mať, keď skutočne obhajíme, zabezpečíme hranice. Pokiaľ ide o klimatické zmeny, dokážeme pracovať aj naprieč celým politickým eh, spektrom. Eh, spomínali ste aj eh, holandskú politiku, poľnohospodárskú politiku. Áno, nemáme spoločnú poľnohospodárskú politiku, máme veľa národných rozpočtov, rôznych štátnych dotácií, ktoré idú nad rámec toho, čo je povolené mm, a Pomáha to našim podnikateľom ani našim farmárom. Kolegovia, musíme dodržať e, stanovený rečnícky čas, ak e, chceme dať slovo všetkým prihláseným, ak chceme aj v kečty aj dať slovo. Teraz má e, kolega Papadimulis za Guengel slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Diskusia dnes je naozaj veľmi dôležitá, pretože o niekoľko hodín ukončíme práce v pléne Európskeho parlamentu. Je to aj posledný prejav pána predsedu komisie Junckera v parlamente. A dnes e, tu je medzi nami lotyšský premiér, ktorý bol dlhé roky našim kolegom v Európskom parlamente. Je teraz prvým premiérom tejto krajiny, ktorý prichádza k, nem, k nám, aby e, nám opísal svoje vízie o budúcnosti Európy. E, niekoľko dní pred voľbami. Myslím si, že teraz ešte nie je na čase potľapka poškrábať sa po pleciach a chváliť sa ehm, a pozrieť sa na tých niekoľko pozitívnych vecí, ktoré sa nám podarilo eh, zvládnuť. Nie, mali by sme sa pozrieť na to, čo ešte nás eh, čaká, na to, čo sme ešte neurobili, na to, čo sme urobili možno zle, aby sme pochopili, že Takýmto spôsobom by sme mali pristupovať aj k pravicovým eh, hnutiam, k ktorí eh, chcú, ktoré tieto pravicové strany eh, chcú eh, bojovať proti Európe. Pán Kadinš, hovorili ste o akýchsi mýtoch, hovorili ste o o ezopových bajkách, hovorili ste o tom, že je potrebné byť súdržný a nenechať sa nejakými silami roztrieštiť. Pozrime sa, čo sa udialo po krízach, ako napríklad e, Lehman's Brothers. Nerovnosť medzi spoločnosťou, jednotlivými vrstvami spoločnosti ešte e, vzrástla v rámci Európy tiež nedošlo k pokroku, pokiaľ ide o právny štát, pokiaľ ide o, o základné slobody. A parlament, a Európska e, komisia e, kritizovali e, vlády Polska a Maďarska. Mm, ide tam o mobilizáciu článku 7, ale nič sa nedeje v rade. Európska komisia a Európsky parlament predložili návrh, pokiaľ ide o reformu politického azylu. Na rade situácia vyzerá tak, že vlády nerobia vôbec nič. Komisia, Európska centrálna banka, parlament chcú ukončiť bankovú úniu. Tretím pilierom ide tam o celoeurópsky systém zabezpečenia vkladov. A na rade sa nedeje nič. E, presnejšie povedané, niektoré vlády, napríklad nemecká či holandská, vzniesli dokonca veto. Takže ak chceme, aby Európa postúpila, aby sa ďalej vyvíjala, aby e, bola zomknutejšia, keď chceme sociálnu transparentnosť, keď sa chceme postarať o kohéziu, keď chceme urobiť viac v boji proti klimatickým zmenám, tak ako to včera od nás požadovala aj 16-ročná Greta Thunbergová. Potom musíme prestať v EÚ, pán Weber, byť skupinou e, dvoch štátov, niečo si e, dohodnúť a potom ostatných, e, ostatným to len oznámiť. Súhlasíme s tým, čo povedal pán predseda Juncker a síce, aby sme dosiahli ciele, ktoré sme si stanovili, potrebujeme aj e, väčší, lepší spoločný rozpočet s viac e, finančnými prostriedkami do spoločného e, rozpočtu krátenia nie sú dobré pre sociálnu kohéziu. Napríklad potrebujeme viac finančných prostriedkov, nie e, menej, viac prostriedkov, nie menej pre spoločnú poľnohospodárskú politiku, viac finančných prostriedkov pre mládež, pre Erasmus+, pre zamestnanosť, výskum, inovácie a tak ďalej. A moja otázka na vás, pán Karin, že zastupujete teraz radu, ale ste aj bývalým poslancom Európskeho parlamentu. E, prečo e, ste návrhy návrhy e, Európskej komisie správu Monty e, hodili na rade do koša. Ako to vyzerá e, s politickou dohodou v Európe, s hospodárským približovaním sa Mm, s menovou úniou a tak ďalej. E, keď sociálne záležitosti nezohľadníme. E, v Kodani bola prijatá sociálna agenda, ale zdá sa, že to je len akási e, nálepka, pretože nič sa nedeja. O čo viac nerovnosti sa objavuje, o to silnejší je aj populizmus zo strany extremistických strán a hnutí, ktoré chcú zničiť a roztrieštiť Európu. Preto Pred 18 mm, mm, rokmi, 8 rokmi eh, eh, tam tiež sme eh, mali hnutia Le Pen a podobne. A vieme, ako to dopadlo v minulom storočí, že sme tam mali vojny, takže my musíme teraz v európskych voľbách sa snažiť získať silnú väčšinu v Európskom parlamente pre tých, ktorí tvrdia, že potrebujeme zjednotenejšiu, demokratickejšiu, sociálnejšiu Európu, ktorá sa postará o, vymazanie nerovnosti a nie naopak. A teraz dávam slovo pánovi Lambercovi. Ďakujem, pán predseda, milý Pán premiér, milý Kristianš, vítam ťa u nás. Nevždy sme si boli zajedno, pokiaľ ide o ekonomické záležitosti, ale vždy e, e, si urobil na mňa veľký dojem, pokiaľ ide o tvoje e, snahy v rámci celoeurópskeho projektu. A to je veľmi typické aj vzhľadom na tie záväzky u vás v Baltických republikách. Tieto tri Baltické republiky a krajiny Beneluxu by v podstate mali lepšie spolupracovať, pretože keď do dokážu nájsť dohodu navzájom, môžu byť akýmsi premostením k Európe lepším než francúzsko-nemecké duo, ktorému sa toho času tak veľmi nedarí. Chcel by som pripomenúť, že Európska únia je mierovým projektom. Riešiť e, problémy e, treba dialogom. Treba dialogom. Je to e, vlastne podstatou tohto európskeho projektu. K tej eh, metafore a ja prichádzam z malej krajiny, podobne ako ty. A aj veľké krajiny, ako si povedal, sú v podstate malé, keď sa pozrieme eh, na globálne eh, trendy. Pokiaľ ide o jednotný spoločný trh, Eh, je to eh, veľmi špecifické, pretože máme veľa eh, mm, dohôd o voľnom obchode, ktoré podliehajú schváleniu v parlamente na rade. A takto to nenájdete v mnohých dohodách o voľnom obchode. A čo ste hovorili o praní špinavých peniazí, myslím si, že ste našli správne slova a myslím si, že je dobré, že sa o to takto zasadzujete mm, k niektorým veciam nemáme e, rovnaké názory, pokiaľ ide o aktivity lotišského lotišskej vlády. Ekonomika musí byť e, motorom e, aj pre boji proti klimatickým zmenám, pretože tu ide o prežitie ľudskej rasy. Tiež je potrebné ujať sa líderskej funkcie, keď my v tranzícii, v tom prechode nebudeme e, líderami e, tak e, potom my budeme sa musieť prispôsobiť iným riešeniam z, zo sveta a nebudeme my tí, ktorí tieto riešenia vytvárajú. Pokiaľ ide o poľnohospodárstvo, každé euro, ktoré sa v tej to politike e, nakladá, aby sme mali využívať na transformáciu e, plnospodárských e, modelov. modelov. Mali by sme sa postarať o kvalitu. A tie stropy už nie sú na mieste. Chápem, že vaša krajina, súhlasím s tým, chce svoj ferový podiel z tejto SPP ale v podstate potrebujeme e, e, zelenšiu spoločnú poľnohospodárskú e, politiku. A druhý aspekt sa týka občianstva. Spomínali ste európske hodnoty. Keď si prečítate článok 2, prvá hodnota, ktorá je tam uvedená, je ľudská dôstojnosť. Ľudská dôstojnosť, každý má na ňu nárok. Je to vlastne spoločné dobro Eh, a je to aj zásada eh, u vás, eh, kde mnoho občanov bolo pôvodne občanmi Sovietskeho zväzu. Ako člen EÚ je Lotyšsko veľmi silné a myslíme si, že vaša krajina by mala urobiť oveľa viac pre podporu práv e, minoritného obč- menšinových občanov, menšinových etník. Vítame e, vám sa to teda e, podarilo, že e, e, baltickým republikám sa podarilo zvládnuť tú toxickú problematiku, ktorú vidíme v súvislosti s pohybmi migrantov. Vaše vlády boli proti všetkým záväzným schémam premiesňovania migrantov. Tiež ste odmietli podpísať dohodu o migrácii,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 podstate len poskytuje usmernenia, ako zvládať túto obrovskú výzvu. Ja, ja dobre vieme, že táto dohoda nie je právne záväzná. Ide tu o e, zodpovednosť, o zdieľanie zodpovednosti, o nediskrimináciu, o ľudské e, práva a len takýto spoločný postup nám umožní tieto výzvy e, zvládnuť. Čiže podpis Lotyšska by mal byť pod týmto dokumentom. Teraz sa pred nami nachádzajú európske voľby voľby a toto je posledná rozpráva v Európskom parlamente pred európskymi voľbami. Môžete sa spoľahnúť na nás, že budeme robiť všetko preto, aby sa nám podarilo budovať nadnárodnú demokraciu a chceme to urobiť pre všetkých. E, budeme mať na zreteli najmä ľudskú dôstojnosť a nie krátkodobé e, zisky. Čo stabilnejšia e, bude demokracia, o to viac nám bude budú naši občania dôverovať. Ďakujem pekne. A teraz menej skupiny EFDD vystupí poslanec Coburn. Oh, we're on. Grazie, presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Premiér Karinš, vážený predseda komisie Jean-Claude Juncker, drahí oponenti, dámy a páni, prajem všetkým príjemné veľkonočné sviatky, blížia sa. Áno, Situácia okolo Notre Dame, verejná mienka ukazuje, že nám veľmi leží na srdci kultúrne a náboženské dedictvo Európy. Jednota európskeho kontinentu vychádza z filozofického nábožného, náboženského dedičstva, rímskeho práva, gréckej filozofie, kresťanského náboženstva a britskej demokracie keď sa pripravovala ústava Európy, neskôršia Lisabonská zmluva, ktorá sa nám veľmi nepáči, EÚ zamietla akýkoľvek odkaz na Boha alebo kresťanské náboženstvo v Európe. Ako by to bolo niečo cudzie európskemu kontinentu. EÚ ako taká, projekt agresívneho sekularizmu, Roger Scruton povedal, že to je kafóbia je zamietnutím nášho vlastného, odmietnutím nášho vlastného dedičstva, našej kultúry, vychádzajú z našej kultúrnej slabosti, tá sa momentálne veľmi prejavuje a preto mnohí v Európe aj zamietajú Európsku úniu. To je ten dôvod, prečo ju odmietajú. Európsky projekt je takou eh, hrozbou, takým prelomom náboženským. Pán Robspier akoby za tým stál a jemu podobný. No, premiér Pán Karinš vo všetkej úcte povedal, že Rusko súvisí s Brexitom že má s tým niečo dočinenia. Prepačte, pane, ale my sme sa postavili proti autoritárstvu uh, už viackrát, čiže naozaj verte, že sme schopní sami sa rozhodnúť ako s Európou. Nechceme byrokratický autoritarizmus uh, eh, nevolenej uh, bruselskej byrokracie a myslím, že Európsky parlament je toho dobrým príkladom. Chceme byť riadení vlastným parlamentom, nami voleným. Momentálne náš parlament e, je dominovaný establishmentom, ktorý sa infiltroval, e, viac než 30 rokov na to mal Eh, tam eh, sa infiltrovali eurokrati, eh, pro európske síly. Áno, Brexit mohol byť jednoduchý povedať si, budeme žiť podľa pravidel VTO a tak ďalej. Ale títo infiltranti povedali, nie, tak to neurobíme a naša premiérka pani May zavadzala krajinu naozaj v mnohých prípadoch. Áno, počuli sme mnoho hlúpostí o, backstope, jeho nevyhnutnosti, e, pokiaľ ide o Írsko e, naozaj establishment vo Westminstri e, nie je v kontakte s vlastnými voličmi. Vidíme to naozaj veľmi zjavne. Európska únia a tí establishmentoví spojenci naozaj